So, ladies and gentlemen, dear... Takže, dámy a páni, milí kolegovia, teraz budeme pokračovať našim rokovaním. Teraz máme niekoľko hlasovaní. Ako viete, pre mňa je to premiéra. Prvýkrát vediem hlasovanie, ospravedlňujem sa za moje budúce chyby, budem sa snažiť zo všetkých síl a ak niečo nerobím dobre, povedzte mi a ak e, veci nerobím dobre, povedzte asistentom. Takže e, vždy som určite na vine. Ja budem sa snažiť o to, aby sme to robili čo najrychlejšie, aby boli veci ešte zložitejšie. Požiadali ma, aby sme začali iným hlasovaním. Je to len jedno hlasovanie odporúčaní záverov k dohode s Kanadou to je len jedno hlasovanie, kde ten rok je hlasovaní, e, je spravodajca. Začneme s tým. Dobre, takže elektronické hlasovanie, prosím, otváram hlasovanie. čiže strategické partnerstvo medzi EÚ e a Kanadou. Končím hlasovanie. A prijaté. Potom, ak, je to, ak to mám v poriadku, budeme hlasovať o e, správe komisie e, o Albánsku. Chce Knut Fleckenstein niečo ako spravodajca k tomu povedať? nie k tejto správe za rok 2016 Komisie o Albánsku. Ak nie, tak môžeme začať. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 38 za, proti, zdržali sa, musíme si to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 39 a 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za,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 schválené. A teraz prejdeme, pokračujeme 47 za, proti, zdržal sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 49 padá. 50 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Takže kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, <laughs> proti, zdržali sa, zamietnuté, schválené, pardon. Prvá chyba, áno. Hm. A to bolo samozrejme schválené, takže kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 83. Ústne poz- ústny pozvaňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 85. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 86, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, preveríme. 88, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 99. Oddelené hlasovanie, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa Schválené. Druhá časť bola stiahnutá. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 122 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa, preveríme. 123. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 149 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme, dobre. 149, preveríme. Končím hlasovanie. To bolo dosť jednoznačné. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 152 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 153. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 157 za, proti, zdržali sa, schválené. 158 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené 168 za, proti, zdržali sa zamietnuté 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté 170 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. 176 za, proti, zdržali sa schválené. 177 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 178 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa, preveríme, 179. Vote is open. Otváram hlasovanie. Closed. A končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 182. Za, proti. Zdržali sa. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Fíha zamietnuté. žiadne zásahy bývalého predsedu. Still be rejected. Aj tak by to bolo zamietnuté. Elmar, nefunguje ti za, za, hlasovacie zariadenie? Dobre, takže 182, 186 teraz za, proti, zdržali sa, schválené, 187 za, proti, Zdržali sa. Preveríme. 187. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 100. Kde sme? 188. Kto je za? proti, zdržali sa jednoznačne zamietnuté. Teraz 191. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme preveriť. 191. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže jasná väčšina. 193, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 196 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 197 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 198 za, proti, zdržali sa, schválené 199 za, proti, zdržali sa, schválené 200 za, proti, zdržali sa, schválené 201 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 222, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 225 za, proti, zdržali sa, schválené. 213, e, pardon, 30, 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9, pán Kukan za, proti, zdržali sa, schválené. 10, za, proti, A to padá. Dobre, takže spravňujem sa. 11 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté. 13. Epidideos. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené 15 za proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa schválené 19 za, proti, zdržali sa schválené 20 za, proti, zdržali sa, preveríme. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mm, jasná väčšina za Kukana. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa, za, proti, zdržali sa, schválené. 24, pardon, 23, za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, Preveríme 26. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz eh, číslo 1. Eh, kto je za, proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka bola stiahnutá. 3. Vynikajúci pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4. Dobre, preveríme. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželám, Eduard. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 7 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A 8 za? Proti? Zdržali sa? tiež zamietnuté. Takže elektronické hlasovanie k návrhu správy takto pozmenenému. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A blahoželám správodajcovi Knutovi Fleckensteinovi k tomuto pôsobivému hlasovaniu. So we now come to a very easy country. Teraz veľmi jednoduchá krajina, návrh správy 26. správy Komisie o Bosne Hercegovine. Najprv poprosím uh, spravodajcu, či chce k tomu niečo povedať. Ďakujem, pán predseda. Včera som poďakoval všetkým kolegom za spoluprácu. Dnes chcem poďakovať niekomu, kto pracuje na sekretariate a opúšťa uh, eh, sekretariat výboru. Je to Peter Bojto, pracoval som s ním na správe o Islande 2009 2014 a potom po 2014 na Bosne a Hercegovine. čo sa s ním spolupracovalo, takže ďakujem veľmi pekne, Peter Bojtoj. So, let's begin. Takže, Poďme na to. Máme tu obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov, tak sa skúsme tým prehrísť. Kompromis 1. Je, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2. Kto je za? A nie, to je menovité hlasovanie, či? Uh -oh. Takže zelený žiadali menovité hlasovanie, takže kompromis 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 80. Pán Šoltés, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to preveriť. 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 90. Pán Papadakis po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 102. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 103 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 104 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 105 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 106 za. Proti zdržali sa, schválené 107 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 130, kto je za, proti, zdržali sa. To si preveríme, takže 130. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Návrh e, bol prijatý. Prosím, môžete sa hlasiť do budúcna. Kompromis 9 za proti, zdržali sa, návrh prijatý. 142 za, proti, zdržali sa. Hovoríme si to. And the vote is closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 143, tam bolo vyžadané menovité hlasovanie. Takže otváram hlasovanie. E, je to v postupe, toto menovité hlasovanie? Bolo to vyžiadané zo strany jednej e, zo skupín, takže budeme mať menovité hlasovanie. Hm? Prosím, hlasujeme. 143. 3, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Mm, návrh bol prijatý. Kompromis číslo 10. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Číslo 11 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 161 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 13 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. A kompromis 15 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 16 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 17 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 12 sa proti, zdržali sa. Návrh prijatý 18 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 19 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 254 za, proti, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 255 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 256 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 257 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 258 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa. 24 za, proti, zdržali sa Návrh prijatý. 2, 8, 7. Dobacky za. Proti. Držali sa. Návrh zamietnutý. 2, 8, 8. Z, hlasovanie po častiach. Zelení si toto vyžiadali. Časť prvá. Normálne hlasovanie za. Proti. Držali sa. Návrh zamietnutý a zelení si teda vyžiadali menovité hlasovanie v prípade druhej časti 28. otvorím hlasovanie. They didn't talk. And the vote is now closed. Koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. 23. Za. Proti zdržali sa, návrh zamietnutý 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 26 e, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, pardon, pardon, prijatý, 27 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 28 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 30 za, proti, teda pardon, teraz proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. 32 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 a 35 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 36 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 37, 38 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 39 za, proti, Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Veľa je toho. Tak, máme tu ústny pozmeňovací návrh, respektíve, pardon, zároveň je to menovité hlasovanie, kto si to vyžaduje, zelený, to nás zabaví, pán Šoltes, nech sa páči, faktická poznámka, nech sa páči. Just want to say that we Ďakujem. My sme proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Sme proti tomu, proti vôbec návrhu ako takému. Sme proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. So, we then don't have to vote. Čiže hlasovať sa nebude. Číslo 40, Zovko dve časti. Čas prvá. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Ďalší návrh menovitého hlasovania zo strany zelených. Poprvýkrát toto máme. Ja som o tom nebol informovaný. To je zvláštne. No, okay, let's vote. Who's in favor? Kto je za? Hlasový, menovité hlasovanie, druhá časť, je návrh 40, otváram hlasovanie. The vote is... Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 51 proti. 0 za. Perhaps somebody can explain... Is the Green Group still present? Sú tu vôbec zelení nejakí? 41. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh bol prijatý. 42. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to 42. Vote is close. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej. 43. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 44 za proti, zdržali sa, zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 46 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 47 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 48 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 49 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 50 za, proti, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 51 za. Proti, zdržali sa. Návrh bol prijatý. 1, 2 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Číslo 4 to predtým bolo prijaté. Trojka nám odpadáva. A teda ideme na štvorku. To som e, povedal. Vote. E, blokové hlasovanie navrhujete? 4 až 9. Blokové hlasovanie? Ste s tým odrozumení? 4 až 8? 4 až 8. Vilimsky a jeho návrh je 4 až 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Všetky návrhy boli zamietnuté, 4 až 8. Návrh číslo 9, za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý, 10, za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Číslo 11, za, Proti. Zdržali sa. Gratulujem. Číslo 12 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 13 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 14 za proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 15 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Ďalej mm, opäť blok Vilimský 16 až 22. Môžeme to zobrať spolu. Prepačte. <laughs> Aká je reakcia, ako to vnímate na výbore? Nechcete? Dobre, tak po jednom. 16 e, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 17 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 21 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 22 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Konečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie. Je to hlasovanie o celej správe. The vote is closed. Congra- Konec hlasovania. Gratulujem, eh, pán spravodajca, k tomuto veľkému úspechu. Gratulujem naozaj. čo robíme teraz. Give me yours. Next vote we come to the draft of... Ďalej návrh e, stanoviska, pokiaľ ide o absolutorium 2015, všeobecný rozpočet Európskej únie. Spravodajcom je pán Balčitis, chcete sa vyjadriť, pán spravodajca? Ani tu nie ste? Dobre. Tak začneme hlasovať. Číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Číslo 2. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh. E, si overíme. Číslo 2. Vote is closed koniec hlasovania, tento návrh bol jasne e, odmietnutý číslo 3 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý číslo 4 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý číslo 5 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý číslo 6 za, 6 e, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý číslo 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Číslo 9, za, proti, Držali sa, to si musíme overiť, číslo 9, Vote. Koniec hlasovania. Návrh bol e, prijatý. Čiže 10 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 11 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 12 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý číslo 13 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 14 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý číslo 15 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 17 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 18 za, proti, zdržali sa, prijatý 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý číslo 20 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý hlasovanie elektronicky nič. Takže teraz e, konečné elektronické hlasovanie. Áno, predsa otváram hlasovanie k celému stanovisku. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalší, ďalšie hlasovanie. We now come to the drafted návrh stanoviska eh, k absolutóriu 2015, všeobecný rozpočet 2000, EU, eh, e eh, sekcia 10, Európska služba pre vonkajšie aktivity, spravodajca tu nie, takže hlasovať môžeme rovno začať. Číslo 1 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý číslo 3 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 4 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 5 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 6 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 7 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 8 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 10 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa, návrh prijatý. Je, teda 14, pardon, kto je za? Proti? zdržali sa, návrh zamietnutý. Môžeme hlasovať v konečnom hlasovaní elektronicky, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Takže teraz môžeme prejsť na ďalšie hlasovanie. Odporúčanie, pokiaľ ide navrh rady, čo sa týka protokolu dohoda Euromed. Na jednej strane tu máme Európsku úniu a Libanon. Na strane druhej, pokiaľ ide o pristúpenie Chorvátska do Európskej únie Romana Manesku. Chcete ma správne niečo tomu povedať? V poriadku. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz prejdeme k čomu? Ďalšie hlasovanie? To je všetko? Takže ďakujem veľmi pekne. Toľko k dnešnému hlasovaniu. Je to fakt veľký, veľká zábava viesť toto hlasovanie. my So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Takže dámy a páni, milí kolegovia, troška sme sa poponáhlali a teraz sa dostávame už k bodu 21. To sú informácie o návšteve ad hoc delegácie AFETu do Izraela, na okupované palestinské územia a do Jordánska od 2. do 6. januára. To je posledný bod našho programu dnes. Táto misia bola, ako sme už počuli začiatkom roka, viedol ju Elmar Brock. A ja som bol tiež členom jeho ad hoc delegácie. Mali sme veľmi dobré, užitočné diskusie v Jeruzaleme, v Izraeli, ako aj v Palestíne, na palestinských územiach. A Delegácia potom ocestovala do Jordánska a chcem poprosiť účastníkov tejto delegácie, aby sa vyjadrili. Navrhujem, aby sme začali s Elmarom Brokom. Elmar, nech sa páči, dávam ti slovo. Ďakujem, David. Aj ty si bol v delegácii, budem stručný. A ako, sme povedal, ako si povedal, boli sme v Jeruzaleme, v Ramale a v Amane. Vždy sme tam stravili jeden deň. Táto cesta bola zameraná na dve veci. Poprvá, v Knesete sme mali seminár s kolegami, partnermi z Knesetu tam išlo najmä o úlohu Iránu a Saudskej Aráby v rámci proxy vojen, o, v rámci bojovníkov. Išlo tu o tú nebezpečnú úlohu v pásme Gaza a to, čo tam robí Hamas. Tam sme sa všetci zhodli na tom, že proti terorizmu treba bojovať. Preto potrebujeme užšiu spoluprácu medzi Izraelom a členskými štátmi EÚ a súčasne kladieme dôraz na to, že EÚ Iránu a Sádskej Arabi tiež jasne povie a ukáže, Milí kolegovia z Chorvátska, ja by som nechcel rušiť túto diskusiu. Mohli by ste, prosím, e, diskutovať mimo týchto priestorov, takže pán Brok, nech sa páči. Dann gehen aber die letzten Zuhörer. Ale znamená, že odišli poslední posluchači. No dobre. Treba obom pripomínať, že obaja sú zodpovední v rámci tejto vojny, ktorú vidíme v Jemene, Iraku a v Sýriu, že obidve za to nie sú zodpovednosť. Izrael je znepokojený najmä tým, že existuje taká líniac od Iránu cez šítskú vládu v Bagdade až po spoluprácu s Asadom a odtiaľ to vedie k Hizbala. To je jednotná línia, ktorá je pod šítskou dominanciou proti Izraelu a že tí spolupracujú úzko s Ruskom a že sa to vníma aj pri mierovom procese v Sýrii a Iraku a že tam zapatra teda malú úlohu a vlastne de facto tam vyzerá ako jediný organizátor mieru v tomto regióne. K tomu prispieva aj tá diskusia v Kazachstane, ktorá sa mala uskutočniť potom, na ktorej sa Európania nezúčastnili a to znamená, že v Izraeli to vyvoláva veľké obavy a na druhej strane, ale to bolo v Ramale jasné vidieť, a je to dôležité pre blízkovýchodný e, konflikt, že aby sa obe strany stretli a vždy sa o tie strany navzájom vinujú, že tí druhí nie sú ochotní sa stretnúť. Takže bez prostredkovania ktoré tam prebieha, prebieha naozaj vo veľkej miere cez e, Moskvu. Aj Izraelci boli v Moskve, aby to pripravili a to tiež prekvapilo. Takže aj tu vidíme, že z globálno-strategického hľadiska sa veci menia a že Európska únia sa nezúčastňuje na takomto bie, e, mierovom procese v susedstve. Táto diskusia ale musíme ju vidieť aj v Izraeli, aj k tomuto bodu, aj k iným. Veľmi často ukázala tie rozdielne stanoviska podľa toho, či išlo o vládnu alebo opozičnú stranu. V Izraeli sa pozerali s veľkou nádejou na nového amerického prezidenta a to viedlo k tomu, že minister spravodlivosti Bennett navrhoval anekciu Area C. Ministerský predseda Netanyahu hovorí, že to sú tí umiernení a súvisí to aj s presťahovaním amerického veľvyslanectva do Jeruzalému dôsledkom toho, že by tam malo byť viac priestoru na pohyb, je, že potom, ako prezident Trump e, prišiel, e, prevzal úrad, začal Izrael s výstavbou osad a to už súviselo aj s tým, že to viedlo k diskusii o rezolúcii OSN k, k politike osád, kde Američania prvýkrát nenamietali, nevetovali. Potom západný breh, to vidíme na tej area eh, C, na tej oblasti C. Tam je kresťanská arabka eh, starostkou, tak eh, Betlehem je odčlenený nielen múrom, ale aj okolo Betlehemu je určitý priestor oplotený, aby sa z Betlehemu dalo dostať do Eriace A tam sa práve hovorí o tých um, osadách a teraz sa hovorí aj o tom, ako bude vyzerať eriace, To je 60 západného brehu a otázka je, že či tam sa dá ustanoviť palestínsky štát. Ramala má na Eriasi nulový vplyv. Inými slovami, e, sme teraz pred situáciou, že palestínska samozpráva nemá žiaden vplyv na Hamas, na Gazu a nedokáže riadiť na západnom brehu, spravovať ho. Politika sa tam mení a viera v, jedno, no, vlastný štát, nezávislý štát upadá a strácajú sa všetky predpoklady preto a vzniká pozícia, ktorá nie je akceptovateľná pre EÚ. A EÚ je stále za dvojštátne riešenie, tak ako aj izraelská opozícia. Uh, často hovorili sme aj s predsedami opozičných strán a tam sú tiež veľké obavy, ak by došlo k strate predstavy o e, dvojštátnom riešení. Myslia si totiž, že by potom došlo k veľkému konfliktu alebo potom by demografický faktor vietol k tomu, že Izraelci vo svojom vlastnom štáte budú menšinou, alebo vyvoláva to obavy, že to bude viesť k situácii apartheidu, kde väčšina obyvateľstva v jednom štáte nebude mať volebné právo. To by mohli byť dôsledky. Takýto je opis situácie a aj mnohí ďalší ju takto vidia. A preto to vedie k frustrácii a k beznádeji a e, žiaľ, situácia je taká, že zatiaľ sme nedokázali ľudí presvedčiť, že mierny postup je lepší, umiernený postup je lepší než radikálny postup Hamasu. Pokiaľ ide o Jordánsko, tak to bol koniec našej návštevy. Mali sme zaujímavé rokovanie s regentom, uradujúcim regentom, kráľom, pretože kráľ bol na dovolenke. Hovorili sme s princom Fasalu, Fasalom, ktorý pochádza, prichádza z armádnych kruhov a vedel vysvetliť strategické väzby, súvislosti. Vytvo- a povedal, že vzhľadom na tlak na ISIS v Iraku a v Sýrii sa uh, ISIS rozširuje na juh, bližšie k Jordánsku a to znamená aj prílev utečencov a je tu veľká utečenecká zóna medzi Sýriou a e, Jordánskom a majú veľké obavy o stabilitu a hovoria, že ak teraz sa skončí dvojštátne riešenie a súčasne dojde k presunu veľvyslanectva, tak to, ako sa to dá tá situácia zvládnuť a udržať v kľud? Takže sú tu také signály, že sú tu starosti, že by to mohlo viesť k radikalizácii v Jordánsku, k radikalizácii, keď sa pozrite na mapu, tak by to vytvorilo veľmi nepríjemnú situáciu, pretože Jordánsko viedlo 10 ročia veľmi umiernenú, rozumnú politiku a takúto úlohu aj tu zohrávalo, takže nie je dobre vystaviť tento režim pod tlak a malo by to dôsledky, ktoré by sme nechceli vidieť. Musíme sa postarať o to, aby EÚ prišla s programami na pomoc, aby sa zlepšila sociálna situácia v Jordánsku, aby sa uvoľnil tlak aby sa zabránilo takémuto vývoju, politickému vývoju, ktorý, vedie, ktorý bol výsledkom chudoby, nedostatku vody, terorizmu. A preto je potrebné to zvládnuť a pomôcť. Musím povedať, že z tejto cesty som sa nevrátil plný nádeje, ale možno, že kolegovia to vidia inak a že tí majú potrebnú mieru optimizmu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Elmar. A teraz sa chcem spýtať ďalších účastníkov v tejto eh, ad hoc delegácii, aby sa vyjadrili. Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Áno, tu mám zoznam rečníkov. Teraz pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Elmar Brok už eh, spomenul tie najdôležitejšie body z našej návštevy na mieste. Bolo to veľmi nahustené na tie tri dni. Mnoho partnerov sme mali, na rozhovory. A ja by som chcel spomenúť tri veci, ktoré boli významné v našej výmene názorov. A spomenul by som v prvom rade otázku terorizmu, ktorú e, teda položili, položili aj naši e, partneri a znamená to niečo iné v Jeruzaleme a v Amáne keď izraelské priatelia hovoria o terorizme, tak eh, prvá mm, odvolávka vlastne, ktorú oni hovoria, sú šíti z Izbolahu. Keď eh, prídete do Amánu, tak eh, Jordánci majú strach zo sunitov, ktorí mohli vyvíjať tlaky na hranicu dôležitých miest, ako je Raka, ktorá napríklad e, e privíta mnoho otečencov a sú tam teda často ter- teroristi prichádzajú cez to ich územie. Čiže v Jordánsku majú veľké obavy z teda veľmi mm, slabé bezpečnosti na hranici. Ešte po druhé by som chcel spomenúť otázku ktorú položili naši partnery v Jeruzaleme, v Ramaláhu a v Amáne. Teda to je tá nová dohoda medzi Ruskom a Iránom a Tureckom, pokiaľ ide o e, teda riešenie sírskych e, záležitostí a mm, mm, po vyjadrení teda určitý, boli vyjadrené obavy, že by to vlastne bolo bez účasti Arabov, pretože Turci, Rusi a Iránci teda nemajú túto identitu. No a do vzťahu k tomu sme si samozrejme vypočuli rôzne scenáre, vrátane teda z pohľadu rozdelenia Sýrie, čo je znepokojivé. A potom je tu rozdelenie na viaceré subjekty, je teda rozdelenie Iraku, čo tiež bolo spomínané ako veľmi zlá vec. To treba, teda, na to treba upriamiť našu pozornosť nadchádzajúcej dobe. No a napokon by som ešte chcel spomenúť to, že všetci naši partneri začali hovoriť o USA. Samozrejme, vedeli, že sme z Európy, ale ako úvodné slova mm, vždy spomínali administratívu prezidenta Trumpa, akú budú mať, aký bude mať vplyv e, jeho zvolenie na ich e, teda situáciu. No a samozrejme u Izraelcov sme videli optimizmus, pretože sú veľmi spokojní s tým, že majú priateľa Izraela tam na tomto poste. No a Pripomínam ešte aj to, že mnohí z našich izraelských partnerov kritizovali našu európsku pozíciu, pretože si myslia, že, má, že sme subjektívni, že sme príliš pro-palestínsky a že teda nezohrávame úlohu toho neutrálneho sprostredkovateľa v tejto veci. A napokon, samozrejme je tu znepokojenie v Ramallahu, v Amane, e, z Trumpovej pozície. Pripomínam teda, že mm, o pár dní do USA cestuje na návštevu jordánsky kráľ, takže uvidíme, ako tu sa teda k tomuto regiónu po tejto návšteve postaví Bielý dom. No a potom chceme ešte polutova- vyjadriť polutovanie, že počas týchto troch dní sa nespomínali, nespomínalo sa teda meno Federiky Mogherini. Nikto z našich partnerov nespomenul ani raz. Úloha SVČ sa teda vôbec nespomínala. Ak si správne spomínam, nikto o tom nehovoril, ako keby ESV čo neexistovala. No, mrzí ma to, ale musím to teda s polutovaním povedať. Ďakujem. Merci, monsieur Preda. Ďakujem, pán Preda a teraz pán Páčino. Ďakujem pekne, pán predseda. Po tom, čo povedal pán Brok a pán Preda, za EPP. Chcem ešte ja niečo doplniť vo svetle toho, čo sme teda videli počas tejto delegácie. Takže čo sa týka riešenia dvoch štátov, ehm, boli teda zorganizované návštevy napríklad na západnom brehu Jordánu a tam teda úroveň výstavby a tá každodenná realita života v kolóniách je taká, že je to stále viac komplikované zrealizovať to riešenie dvoch štátov, ktoré ostáva našim politickým horizontom a najlepším, ehm, najlepšou alternatívou E, pre mier. E, líder Ahmad Tibi, a teda mm, e, izraelský Arabov, on uh, hovoril, že teda keby tam bol len jeden štát, bolo by to veľmi uh, ťažké, pretože diskriminácia voči izraelským Arabom je už teraz veľmi početná. Po druhé, arabská iniciatíva uh, sa mi zdá byť najlepší rámec pre obnovenie rokovaní o miery. Uh, a viacerí teda naši partneri tak spomínali, keď sme sa stretli s uh, princom, tak tiež spomínal, že chce túto tému dať na uh, rokovania, keď bude najbližšie zasadať Arabská liga. No a čo sa týka Donalda Trumpa a jeho ochoty uh, stiahnuť veľvyslanca z Jeruzalema, teda predsunúť uh, veľvyslanca do Jeruzalema, Myslím, že tiež to má veľký význam pre mier a stabilitu v, tam na mieste a mm, má to význam pre ten dôležitý boj, ktorý musíme viesť proti nenávisti medzi, nenávisti medzi ľuďmi. Štvrtá vec, e, teda hlasovanie e, pred pár dňami o rezolúcii 2021 mali veľký dopad na našu návštevu, čiže z dôsledku tejto rezolúcie sme nemohli mať stretnutie na najvyššej úrovni s tým zaslúženým ministerstvom vnútra. No a potom ešte treba vyznúť význam uh, konania Európy pre celý tento uh, región. Myslím si, že aj zvolenie Trumpa musí nás viesť k tomu, že budeme sa zapájať a musíme sa zamyslieť nad našimi diplomatickými krokmi v minulosti, musíme zbilancovať, jasne definovať naše záujmy v regióne a takto budeme eh, aj vnímaní ako jeden hlas v tomto regióne. No a chcel by som vyjadriť želanie, aby náš parlament si zorganizoval takú nejakú reflexiu na túto tému, aby sme v konečnom dôsledku z toho mohli vypracovať takú cestovnú mapu pre diplomáciu v tejto oblasti a ja eh, budem na tom veľmi intenzívne pracovať s Polskou Ďakujem pekne. Merci bien. Ďakujem pekne. A teraz pán Hadži Georgiu. Right. Well, I think that... Uh, Asi už všetko zaznelo. Chcem ešte dodať uh, niekoľko dôležitých vecí z môjho pohľadu. Ja súhlasím, že riešenie dvoch štátov je ohrozené. E, nechcem povedať, že som to neočakával. E, pre mňa to bola veľmi smutná návšteva. Uvedomil som si, že palestínci v izraelskom štáte sú ľudia, ktorí trpia vzhľadom na to, že sú tam tie dva systémy, ktoré Izrael na nich uplatňuje. Máme jeden štát, ale dva systémy. Jeden systém je pre Izraelčanov a druhý systém je pre Palestíncov. A chcem ešte opísať eh, jeden výjav. V Betleheme, kde je 180 tisíc obyvateľov palestíncov, mm, robia eh, Izraelci teda eh, tie osady kde e, žije 100 tisíc Izraelcov a tieto osady sú alebo, alebo to zachádzajú do mesta ako rakovina do tela. A neplatia nielen poplatky mestu Betlehem. Majú vlastné cesty, ktorými každý deň opúšťajú tú oblasť na tieto cesty palestínci vôbec nemajú prístup. Čiže tá veta jedna krajina, dva systémy hovorí toho menej, než čo som sa ja tu snažil povedať. Európska únia sa správa ako taká meká veľmoc, možno to tak aj je, ale ak sa tak správate, aj keď ste, tak vlastne o mnoho viac minimalizujete e, svoju silu, svoje schopnosti. Takže e, nemyslím si, že Európska únia môže zahrať akúkoľvek úlohu. A hlavná úloha je na premiérovi Izraela. Tam je moc, palestinci sú pod veľkým tlakom, a ja vidím, že v nadchádzajúcich 20 rokoch tá situácia bude horšia a e, myslím si, že by teda došlo k nejakému riešeniu, aj keď sa Rusko bude snažiť, alebo aj keď pán Trump odstráni veľvyslanectvo alebo presunie veľvyslanectvo z Avivu do Jeruzalema. Viem, že sú o tom mm, reči, ale ak to naozaj tak bude, tak sa veci ešte zhoršia. A možno budeme svedkami nového palestinského povstania, no, povstania Arabov. A napokon myslím, že by bolo lepšie, keby pani Mogherini jasnejšie vystupovala voči obidvom stranám, pretože vidím ten uh, problém s Hamasom a dúfam, že Hamas aj Fata nájdu spoločnú cestu, aby tu neboli len um, v podstate ospravedlenia pre tú druhú stranu, ktorá potom bude tvrdiť, že nedá sa komunikovať, lebo chyba jedna reprezentácia. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pán Mezerič. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pán Brok. E, pánovi Brokovi ďakujem za vedenie tejto skupiny a za veľmi dobré zhrnutie. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Nechcem to teraz už naťahovať, už je neskoro, ale dve veci som chcel spomenúť, ktoré boli pre mňa také dosť zjavné počas našich schôdzí. Obidve vlastne som si všimol tak na tej schôdzi s Knesetom a na tom seminári. Jedna vec je, že na seminári s názvom proxy wars, len Euró- delegácia Európskeho parlamentu vôbec spomínala Saudskú Arábiu. Ako keby sa to netýkalo témy, absolútne. A to je pre mňa také trošku prekvapenie. A druhá vec, to je strednodoba až dlhodobá perspektíva. Nie som veľmi optimistický, ale téma je možno trošku metúca, pretože keď som sa pýtal poslancov Knesetu z vládnej strany, tak ak to, teda, že ak nebude fungovať to riešenie tých dvoch štátov, aký máte plán? Pretože m, mm, jednoduchý trojuholník, ktorý musia vyriešiť, mm, nech už bude to jedno, e, teda riešenie jedného štátu, akékoľvek musí byť demokratické, musia sa dodržiavať ľudské práva, čo teda momentálne je prípad Izraela, zároveň eh, má byť židovskej povahy, čiže ako vyriešiť tieto tri veci naraz a nedostal sa na to absolútne žiadnu odpoveď a jeden z tý, na jednej z tých tak povedať neoficiálnych schôdzí niekto neoficiálne pripustil, že status quo je vlastne to, čo majú na mysli, keď hovoria o tom riešení jedného štátu, ale to status quo nie je z dlhodobého mm, hľadiska udržateľné, všetci to vedia. To je cesta, ako mm, sa dopracovať k ďalšiemu kolu eskalácii e, za 50 rokov a myslím si, že mali by sme tlačiť na to, aby sme presne zistili, čo vlastne plánuje izraelská vláda s týmto urobiť. Pretože momentálne len hrajú o čas a snažia sa udržať status quo. Neočakávam, že administratíva USA to čo skoro teda si vyjasní svoju pozíciu, bude to trvať mesiace, možno pol roka, kým zistíme, čo vlastne Trumpová administratíva chce na Blízkom východe. Thank you also. Ďakujem, vážený kolega a ostatní účastníci delegácie to bol pán Matošielo za Izrael, pán Anne Líc a pán Jurák. Nie sú tu, takže môžem vyzvihnúť, čo už povedali ďalší kolegovia. Pre mňa najdôležitejšia vec bola obrovská obava, ktorú sme vlastne počuli ohľadne toho, aký dopad bude mať presunutie veľvyslanectva USA do Jeruzalema. Bude to mať dopad nielen na región, ale na celý moslimský svet. Čiže toto treba brať veľmi vážne. A naozaj by som chcel Elmarovi Brokovi potakovať za vynikajúce vedenie tejto misie. Bolo eh, to pre nás všetkých cťou a privilegiom, že sme ho mohli sprevádzať na jeho poslednej misii ako predseda zahraničného výboru a myslím si, že to bolo dosť symbolické, že sme išli práve do Izraela, na palestinského územia, do Jordánska, takže ďakujem Elmar. So, that was the debriefing. Takže toľko debriefing eh, k tej misii a teraz 21 eh, bod rôzne, samozrejme nič, 23 Ďalšia schôdza bude 9. februára o 9.00 ráno. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný večer.